Okay, good afternoon everybody. We're going to... Príjemné popoludne, prajem. Začneme našu dnešnú schôdzu. Pani predsednička má meškanie, takže ja budem predsedať. Až pokiaľ nebudeme hlasovať, možno, že aj samotné hlasovanie bude pod môjim vedením. E, rada vás vítam. Mohli by sme schváliť program schôdze, ak e, súhlasia tí, ktorí sú prítomní. Áno, v poriadku. Dobre, schválujeme teda program. Teraz prechádzame na oznámenia predsedajúcej. Táto schôdza je streamovaná na webe. Vítam všetkých, ktorí nás sledujú online, nakoľko my sme digitálny výbor. Je dôležité, aby sme boli aj streamovaní na webe. Samozrejme je to aplikácia elektronickej schôdze, e-meeting, je to k dispozícii všetkým poslancom a takisto asistentom, len aby ste to vedeli. A takisto bulletin, newsletter decembrová decembra vydanie k dispozícii. Tí z vás, ktorí ste to zatiaľ nevideli, tak môžete to si pozrieť aj online. Chceme privítať pani Atanaska, ktorá, Atanaska Koleva, ktorá doplní rady zamestnancov. E, vítajte na výbore VIMKO. Myslím, že pochádzate z generálneho Grow z komisie, takže naozaj vás vítame srdečne a tešíme sa na spoluprácu s vami. Keby sme teraz mohli prejsť na schválenie zápisnice zo schôdze 9. až 10. novembra, môžeme schváliť túto zápisnicu? Áno, v poriadku. Výborne, teraz prejdeme na bod číslo 4 nášho programu a to je aktualizácia o trialogoch a podujatiach. Aktuálna informácia. Požiadali ma, aby som poskytla informácie o pracovnej skupine o autorskom práve a o duševnom vlastníctve. 27. oktobra sa naposledy stretla táto skupina v Štrásburgu. Bol to, bola to diskusia za okruhým stolom medzi expertami a europoslancami. Julia a Marcel, vy ste tam boli, pokiaľ ide o presadzovanie práv duševného vlastníctva a revízia smernice o duševnom vlastníctve. Bol tam pán Benjamin Mood, vedúci právnych záležitosti, pani Delmin Salafati Sobrera a pán David Susman, general manager a takisto Benjamin Front eh, profesor na Old School of Law a mal vynikajúcu a veľmi dobrú prezentáciu a povedal teda, že keď budeme chcieť, tak môže prísť na výbor a odprezentovať ten materiál. Eh, ďalšia vec, ktorú som chcela spomenúť, pozastavenie pracovnej skupiny ohľadom duševného vlastníctva, tak nás informoval teda Júri, nakoľko sa chystá prijatie toho balíčka a prebieha konzultácia so skupinami, tak sa rozhodli, že pozastavia činnosť tohto výboru až e, do ďalšieho oznámenia, do ďalšieho znovu nastavenia tých aktivít. Či to bude alebo nebude pokračovať tá pracovná činnosť, myslím si, že bez ohľadu na to by sme mali zabezpečiť účasť aj poslanca alebo poslankyne z IMKA z dôvodu spolupráce, ktorá sa tam črtá, ale je užitočné pre náš výbor vedieť, čo sa tam deje eh, a čo má vplyv na nás ako na výbor, eh, ktorý sa zaoberá otázkami digitálneho trhu, ale takisto aj eh, na výbor pre právne záležitosti. To je aktuálna informácia z pracovnej skupiny, jediná, ktorú môžem v tejto chvíli poskytnúť. Áno, Julia? Chcem len doplniť, že na schôdzi koordinátorov Jury padlo rozhodnutie, že prebehnú dve vypočutia v rámci pravidelných schôd júry v nadchádzajúcich rokoch, pokiaľ ide o návrh v oblasti autorského práva, čiže aj toto treba mať na pamäti. Jedno vypočutie sa už udialo v rámci novembrovej schôdze, ale tie spisy, ktoré sa týkajú autorského práva, tie budú riešené na pravidelných schôdzach júry. Ďakujem, Julie. Tí z vás, ktorí majú záujem tak myslím, že tieto informácie by mali byť rozdané tak, aby poslanci tejto skupiny, ktorých zaujíma autorské právo a takisto záležitosti týkajúce sa duševného vlastníctva, aby mali plnohodnotné informácie. Ďakujem. Teraz by sme mohli prejsť na ďalší bod nášho programu. Tým je správa o správe riadení vnútorného trhu v rámci Európskeho semestra 2017. 59 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených, 27 pozmenujúcich pre to druhou, druhým termínom, 86 ich bolo dohromady v rámci týchto dvoch termínov a teraz dostane slovo pán López, nech sa páči. Thank you, Madam chair. Um... Ďakujem pekne. Prejdem do španielčiny. Máme tu 86 pozmenujúcich návrhov. Myslím si, že to je mm, dôkaz entuziasmu našich kolegov pre túto správu a ja ako spravodajca som sa snažil zohľadniť všetky pripomienky tej diskusie, ktorá tu prebehala na poslednom eh, zasadaní nášho eh, výboru. 72 eh, pozmeňujúcich návrhov, tu si myslím, že môžeme dospieť ku kompromisu a potom tu máme ešte 12. Môžem povedať, ako som už povedal, na tomto mieste pokiaľ ide o riadenie vnútorného trhu, to je kľúčová vec, e, ktorá je pre nás veľmi dôležitá na podporu obchodu, konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest, ako aj hospodárskeho rastu. Takže myslím si, eh, že toto je v pozmeňujúcom návrhu 15. Eh, pán Galtecko mi a Pavlova to tam zakomponovali a myslím si, eh, že tu je zakomponovaná aj sociálna stránka. A možno niektoré ostatné skupiny chceli zdôrazniť práve sociálnu stránku a myslím si, že to je veľmi dobre, je to správne. Ďalej 17. Tam sme posilnili myšlienku, že chceme využiť semester na to, aby sme plnili legislatívu v tomto smere v rámci Európskeho semestra 2017 a my si myslíme, že Ehm, pokiaľ ide o ten eh, vnútorný trh, ehm, sú tu určité medzery a je potrebné mať eh, k dispozícii potrebné informácie z inštitúcií, aby sme boli schopní plniť regulačný rámec vnútorného trhu a dopracovať sa k konkrétnym výsledkom pre našich spoluobčanov. Práve preto je potrebné posilniť eh, pilier vnútorného trhu prostredníctvom európskeho semestra a máme tu pozmeňujúce návrhy 25 a 28. Komisia by mala informovať Európsky parlament o dosiahnutých eh, výsledkoch s hľadom na odporúčania podľa jednotlivých krajín, ktoré sa týkajú fungovania vnútorného trhu a integrácie eh, služieb eh, a tovarov do vnútorného trhu. Ide tu o celý balíček ohľadom rastu. No a taktiež aj Rada pre hospodárskú súťaž by mala vypracovať odporúčania pre jednotlivé členské štáty, čiže podľa krajín a zaručiť ich plnenie. Myslíme si, že tieto dve opatrenia odzrkadľujú žiadosť parlamentu už v piatich správach posilniť vnútorný trh v rámci európskeho semestra. Ďalej pozmenujúci návrh 47 žiadame členské štáty, aby lepšie využívali jednotlivé nástroje, ktoré máme na vnútornom trhu a ktoré sú k dispozícii pre každý členský štát. No a pokiaľ ide o rozvoj, tak tiež k tomu môžu tieto nástroje prispieť pri jednotlivých politikách. Ďalej e, máme tu e, štúdiu o raste na rok 2017. Snažíme sa dospieť k ekonomickému inkluzívnemu rastu, k rovnováhe a k sociálnej dimenzii nášho vnútorného trhu. V ďalšom odseku hovorím o kľúčových reformách, o sociálnej zodpovednosti, ktoré nesú podniky a ktoré sa musia posilniť, ale lišia sa v, od krajiny ku krajine. Okrem toho žiadame členské štáty, aby príjmali špecifické reformy, a taktiež, aby ich uplatňovali s cieľom navýšiť hospodársky rast, ako aj sociálnu, ekonomickú a územnú kohéziu Ďalej pripomínam, e, že tu potrebujeme mať e, dobre podnikateľské e, prostredie, to je v pozmeňujúcom návrhu 74. No a na záver chcem zdôrazniť tri myšlienky, ktoré sú kľúčové v tejto správe. Členské štáty by mali prijať politiky a reformy, ktoré sa týkajú nových technológií a ich jeho rozvoja. Takže mali by sme do tejto veci zapojiť viacero podnikov. Ďalej komisia má zahrnúť taktiež cezhraničné poskytovanie služieb, taktiež sa to týka DPH a ochrany proti zneužívaniu a nekalým postupom. No a po tretie zdôrazňujem prácu, ktorá teraz prebieha v rámci Európskej únie, ktoré sa týkajú cezhraničných projektov, ako aj veľkých platformiem a zahrňa to aj vnútroštátne spolufinancovanie. Ako som povedal v minulosti, sú tu viaceré pozmeňujúce návrhy mojich kolegov, ja ich môžem podporiť a dopracovali sme sa aj ku kompromisnému zneniu, takže myslím si, že sme tam naozaj zahrnuli aj to, čo navrhovali ostatné skupiny. Takže ďakujem za pripomienky mojich kolegov a môžem povedať aj tieňovým spravodajcom, že um, budeme ďalej spolupracovať a sme ochotní odpovedať aj naďalej na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem spravodajcovi a teraz tieňovi. Kirsten Westphal tu dnes nemôže byť, takže ja v jemene poviem pár vecí, pár informácií v tejto chvíli. Ona hovorí nasledovne, drahé kolegy, kolegovia, nemôžem tu bohužiaľ byť z dôvodu dôležitého stretnutia vo mojom volebnom obvode. E, chcem najskôr poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa podpísali pod moje pozmeňujúce návrhy. Viete, aký je môj cieľ, ktorý sledujem v rámci tejto správy SAD. Chcem stanoviť sociálny rozmer v rámci jednotného trhu, pokiaľ ide o ročný prieskum 2017, ktorý bol zverejnený pred niekoľkými týždňami. Podporujem komisiu, ktorá hovorí o tom, že ekonomický rozvoj musí byť na prospech všetkých, hlavne tých slabých e, sfér našej spoločnosti tým, že posilníme pracovné príležitosti a spravodlivosť a hlavne sociálny rozmer jednotného trhu. Takisto vítam úsilie komisie smerom k zabezpečeniu e, výhod e, globalizácie a ich férovej distribúcie naprieč skupinami po celej spoločnosti, predovšetkým mladých ľudí, čím zabezpečíme rovnosť, spravodlivosť a inkluzívnosť. A nakoniec uvádza, že sa teší na stretnutie so tieňovými spravodajcami. Toľko Kirsten Westphal a jej stanovisko. Teraz skupina EKR. A nevidím nikoho zastúpeného z tejto skupiny. Pozerám sa do Radovalde. Tiež nevidím nikoho od nich. Ak e, sa veci majú takto, tak sa chcem len spýtať, či tu máme niekoho z komisie, kto by sa chcel vyjadriť? Áno? Skvelé, nech sa páči komisia. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem e, pánovi spravodajcovi, s ktorým sme v neustálom kontakte. Ja e, chcel by som len uviezť jednu vec a objasniť tie informácie, ktoré sa týkajú Európ, nástroj európskeho semestra a tých e, postupov v prípade neplnenia zmluvy alebo konaní v prípade neplnenia zmluvy. To sú dva paralelné nástroje vo všeobecnosti. V rámci európskeho semestra nepoužívame konanie z dôvodu porušenia zmluvy pretože dodržiavanie legislatívy EU sa rieši špecifickými konaniami a toto je samostatné konanie v prípade porušovania zmluvy. V rámci európskeho semestra sa snažíme analyzovať hospodárske problémy v jednotlivých členských štátoch a navrhovať reformy. A to nie je e, presne v duchu toho, čo znamenajú tie konania v prípade porušenia zmluvy, lebo to sa týka dodržiavania legislatívy EU. Ale európsky semester, jeho účelom je navrhovať reformy pre členské štáty, ktoré by mali podľa nášho názoru realizovať. Ďakujem pekne, e, komisia. A so všetkou úctou jedna z víziev, ktorú tedy čelíme ako my, výbor pre vnútorný trh, e, ten sa týka práve otázky presadzovania. Tam práve vypracovame tie dobré opatrenia, ale ak nebudú tieto veci presadzované. To znamená jednu z tých veľkých víziev, ale ja chápem vaše stanovisko. Chce opäť sa vyjadriť pán spravodajca? Nejak dodatočne nie doplniť? Ďakujem pekne za vaše príspevky dnešné. Teraz približím časový harmonogram. Samozrejme, kde sa zaoberáme pozmeňujúcimi návrhmi a potom kompromisnými sa budeme zaoberať 25. januára. Hlasovať na INKU budeme 26. januára a potom, myslím, na keď to bude buď vo februári alebo v marci. Dobre. Ak e, je to v poriadku pre všetkých, ďakujem pánovi spravodajcovi, e, veľmi to vážime, ďakujem aj tým, ktorí boli prítomní a teraz prejdeme na druhý bod, konkrétne teraz šestý, šiestý bod e, podľa poradia v programe schôdze. Druhá legislatívna záležitosť, ktorá sa týka E, spolupráce medzi zodpovednými národnými orgánmi za presadzovanie práve legislatívy v oblasti ochrany spotrebiteľov, revízia CTT nariadenia, to je súčasť balíčka e-commerce, ktorý bol schválený komisiou 25. maja 2016. E, pani predsednička, teda v mojom mene by odporúčala, aby sme sa riadili odporúčaním e, prednedávna, aby sme teraz organizovali vypočutie, ktoré už teda prebehlo 9. novembra medzičasom e, s dobrou účasťou, a kvalitné. Teraz by som pani Sehnalovej dala priestor. Nech sa, ďakujem. Vážené kolegyne a kolegové. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Chcela by som priblížiť e, správu, ak dovolíte Začala by som tým, že na tom, že je potrebné zlepšiť aktuálnu úroveň vymáhania za zákonov na ochranu spotrebiteľa, sa zrejme všetci zhodneme. E, návrh revízie naradenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa s týmto cieľom e, nám môže výrazne pomôcť. Po svojej správe, ktorú by som teraz rada priblížila, predkladám na prvý pohľad e, veľké množstvo pozmeňovacích návrhov. Mojou motiváciou nebolo výrazne prepracovávať tento návrh, e, ale skôr doplniť, v niektorých hľadách zjednodušiť. V článku 2 navrhujem doplniť niektoré dôležité definície, vrátanie definície rozsiahleho porušovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa s unijnou dimenziou. Ide o nový nástroj, v ktorom prípade sa predpokladá zložité vyšetrenie a tiež koordinované vymáhanie práva v členských štátov. Predpis vztahoval na co počet slu... Máme tu veľký počet veľmi zložitých vyšetrovaní a práve preto si myslím, že by sme tu mali mať zrušenie podľa počtu obyvateľov a väčšiny členských štátov a týmto by mala byť vždy poverovaná komisia. Máme tu aktualizovaný súbor dozorných orgánov, je to definované v článku 8 a je to základný predpoklad pre efektívnu cezhraničnú spoluprácu pre dohľad. Mm, mali by sme tu mať právomoci v takýchto dozorných orgánoch vo všetkých členských štátoch, ale navrhujem tu upresniť jednotlivé právomoci aby neboli zadefinované veľmi vágne a niektoré by mali byť uplatňované iba v tom prípade, ak nie sú k dispozícii žiadne iné možnosti a, a pokiaľ ide o vykonávanie týchto právomocí, tak členské štáty si aj naďalej budú môcť vybrať, či príslušný orgán bude vykonávať právomoc priamo alebo prostredníctvom súdov za pomoci vymenovaných subjektov. Máme tu už platné nariadenie, tak toto prebieha a myslím si, že tu nie je potrebné nič meniť. Máme tu lehotu v prípade porušovania práva za účelom právnej istoty je táto lehota stanovená na 5 rokov, ale nemalo by tu ísť iba o finančné pokuty, ale aj o ďalšie opatrenia ako odškodnenie alebo vrátenie nezákonných ziskov. Zjednodušenie eh, štruktúry, ehm, ja tu navrhujem eh, prepracovať kapitolu 4, zlúčiť dve, mm, dva možné postupy, eh, ktoré sa týkajú práv spotrebiteľa a porušovania predpisov a potom aj porušovania predpisov s unijnou dimenziou. Ja by som to zlúčila do jedného postupu. Ďalej by sme mali e, vyjasniť úlohy jednotlivých aktérov, vrátanie komisie, mať tu koordinované opatrenia, vymenovanie koordinátora prípade, že tu existuje podozrenie pri porušovaní právnych predpisov a obmedzovanie práv spotrebiteľa. Takže takáto koordinovaná akcia v prípade porušenia predpisov by malo byť iniciované orgánmi dohľadu. No a v prípade, ak týmto bude disponovať komisia týmto právom, tak myslím si, že je potrebné, aby orgány e, dohľadu boli prekonzultované ešte predtým, než sa takéto konanie spustí. Práve preto som e, vypustila článok 21. Myslím si, že bol príliš všeobecný, ale rada si vypočujem vaše názory ohľadom úlohy komisie pri e, takejto koordinovanej činnosti. V prípade, že niektorý z orgánov pri presadzovaní práva bude dotknutý a, a hovoríme tu o sídle obchodníka, ale mm, nemalo by to byť iba sídlo, mali by sme zohľadniť aj iné veci, zdroje, a ďalej voľba právomoci pri vymáhaní práva a ďalej zaručenie odškodného pre spotrebiteľov. Podporujem väčšie zapojenie spotrebiteľských organizácií, napríklad e, prostredníctvom výstražného mechanizmu, to je článok 34, alebo um, postupovať takto, pretože niektorí sa o tom dozvedia skôr ako orgány dohľadu. Takže takéto Návrhy by mohli predkladať aj združenia obchodníkov, pretože poctiví obchodníci sú vystavení nekalej súťaži zo strany nepoctivých e, obchodníkov. Ďalej tu máme e, svípy, to by som rozšírila aj na prostredie offline ochrana spotrebiteľa by mala byť posilnená bez ohľadu na to, či e, sa mm, pohybujeme na internete alebo klasicky v obchode. E, máme tu množstvo vecí, ktoré trápia spotrebiteľov aj mimo internetu. Ide o kvalitu značkových výrobkov, e, takéto konania v tomto smere by mohli poukázať na diskrimináciu ohľadom toho, odkiaľ spotrebiteľ pomáha. Navrhujem, aby komisia predkladala každé dva roky správu ohľadom informácií, ohľadom mechanizmu výmeny spolupráce, ktorý tu máme, ohľadom výstrach z príslušných orgánov, ako aj zo strany externých subjektov. Táto správa by mala zahrňať aj trendy a vývoj v oblasti presadzovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a mohla by byť cenným zdrojom informácií aj v našom výbore. No a ešte som sa zamerala aj na otázku vykonávacích aktov komisie. V návrhu to nie je úplne jasne stanovené a je tam toho strašne veľa. Ja navrhujem, aby sme zredukovali tieto vykonávacie akty, kde sa môže lehota stanoviť už vopred. No a potom som navrhla ešte ďalšie e, zmeny úloha styčného úradu, zníženia národných plánov vymáhania práva, aby sme sa vyhli administratívnej záťaži alebo predlženie lehoty vstupu do platnosti tohto nariadenia. Ja navrhujem 18 mesiacov na miesto 12 mesiacov, aby členské štáty mali dostatok času na implementáciu nových pravidiel. Čiže toľko o, v stručnosti moja správa. 11. január to je dátum na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Budem sa tešiť na vaše pripomienky, návrhy a na ďalšiu spoluprácu aj s tieňovými spravodajcami a s kolegami, pre ktorých je tento návrh dôležitým nástrojom na posilnenie vnútorného trhu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani spravodajkyni, myslím, že je dôležité zamerať sa aj na kontext tejto správy a tiež to, že aktuálne platné nariadenie ešte z roka 2006-2004 e, parlament e, to prijal 27. oktobra 2004 na účinnosť 29. decembra 2006 je dôležité pamätať na to, že spravodajca v roku 2003 bola Evelyn Gepard a spravodajkňou v roku 2010 pri revizii bol Mitro Repo. Niekedy sa zabúda na vývoj celých e, týchto dokumentačných súborov. Nejde totiž o jednoduchý návrh v oblasti ochrany spotrebiteľa, vynúcovania práva ochrany spotrebiteľa. Sa už vykonalo toho množstvo. A tiež, čo sa týka spolupráce s národnými orgánmi, myslím si, že táto spolupráca je mimoriadne dôležitá na ochranu spotrebiteľov na európskej úrovni. Teraz sa na tieňového spravodajcu za EPP, pán Kojo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, bol som práve eh, vo výbore LIBE, kde som si vypočul eh, predsedu Martina Šulca, ktorý sa vyjadril k novému návrhu súboru pravidel užívania internetu, preto som prišla niečo neskôr. Veľmi rád sa však vyjadrím teraz k správe pani Sehnalovej a urobím to po portugalsky, ak dovolíte. Chcel by som sa poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla. Táto revízia nariadenia je vynikajúcim základom pre ďalšiu spoluprácu. Myslím si, že vďaka tomu sa nám podarí e, vylepšiť aktuálny systém a tiež využiť e, všetky možnosti e, digitálnej doby. Dúfam, že to dobre zapadne aj do kontextu digitálneho balíka, ktorý predkladá komisia. Pôjde v tomto prípade o mílnik v politike ochrany spotrebiteľa na európskej úrovni, ale ešte stále niektoré prípady sú veľmi zložité, Veľmi ťažko sa riešia aj pri existujúcej ochrane legislatívnej ochranu spotrebiteľa. A to sa týka najmä eh, firiem, ktoré vznikajú s jediným účelom eh, podvádzať eh, spotrebiteľa. Taktiež sankcie nie sú dostatočné, reakčný čas je príliš pomalý, taktiež spôsob reakcie nie je primeraný digitálnej ére. Musíme sa snažiť podporiť návrh, ktorý uvádza komisia v e, článku 8, zaviesť e, čo najjednoduchšie pravidlá, ktoré by sa dali čo najjednoduchšie monitorovať. Musíme však e, nastaviť tento mechanizmus čo najoptimálnejšie, tak aby to nezasiahlo do právomoci členských štátov teda aby to nenarušilo princíp subsidiarity. Vo všetkých členských štátoch je situácia dosť výrazne odlišná. V mnohých prípadoch ehm, sú znenia také, že nemajú v skutočnosti žiadny význam. Myslím si, že by sme mali zaviesť eh, záväznú dobu povinnej reakcie. Ja si dovolím pochybovať o tom, či 14 dní je dostatočne dlhý čas eh, na reakciu v veľmi zložitých eh, prípadoch a situáciách. Veď napokon všetky relevantné informácie sa musia najprv zhromaždiť. Predtým, ako sa príjme eh, nejaké stanovisko, musí sa najprv, najprv zistiť, či naozaj došlo k nejakému porušeniu. Ďalej, 5. kapitola tu spravodajkyňa sa rozhodla prepracovať eh, kapitolu 4, teda ide o zoznam možných konkrétnych porušení a ďalej v druhej časti sa popisuje eh, všeobecná úroveň porušovania pravidel na európskej úrovni. Dovolím si pochybovať o tom, či takýto zoznam obstojí z právneho hľadiska. Právnu istotu totiž naozaj veľmi naliehavo potrebujeme. Z politického hľadiska chápem, o čo by nám to mohlo ísť. Snažíme sa eh, vysrieť e, a ponúknuť e, spoluprácu rade, by ste jej mierne ústretí, ale predovšetkým e, musíme zajistiť dostatočne jasný, pevný právny základ, kde budú pevné a jasné definície a jasné opatrenia, tak aby sa to následne mohlo v praxi čo najkvalitejšie splniť. Ja mám pozmiaci návrh článku 21 tu si dovolím súhlasiť so spravodajkyňou v tom, že to kritérium troch štvrtín členských štátov, teda tri štvrtiny celkového obyvateľstva, to je príliš veľa a mohlo by to diskriminovať krajiny, ktoré majú nižší počet obyvateľov. Kritérium komisie popisuje prípad, eh, ktorý má jasnú európsku dimenziu. Len sa pozrieme napríklad na eh, prípad Volkswagenu, ktorý má jasnú európsku dimenziu. Na záver by som povedala, že ma veľmi teší, že spotrebiteľské združenia sú súčasťou tohto procesu a tiež súhlasím s tým, že niektoré akty sa budú musieť ešte revidovať. Ešte raz sa chcem poďakovať pani spravodajkyni Sehnalovej. Myslím, že ste na správnej ceste, pani spravodajkyňa. Veľmi e, podrobne si preštudujeme aj váš návrh, aj pozmiňujúce návrhy a verím, že sa nám podarí dopracovať ku, sa ku konsenzu, tak aby sme dosiahli aj kvalitnú dohodu s radou. Ďakujeme pekne. Vidím ešte, e, že e, Julia Reda za Zelený by sa rada vyjadrila ako ďalšia tieňová spravodajkynia. Ďakujem. Najskôr by som sa chcela aj ja poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu správu. Um, mám len niekoľko predbežných poznámok pretože správa je dosť eh, podrobne rozpísaná. V zásade podporujeme cieľ komisie zvýšiť efektívnosť a účinnosť legislatívy na ochranu spotrebiteľa v časoch eh, zmáhania sa eh, internetu. Cezhraničné prípady sú čoraz častejším úkazom a je dôležité mať v praxi funkčný rámec ochrany spotrebiteľa. Niektoré konkrétne otázky ak dovolíte, súhlasíme s tým, že komisia by mala mať možnosť zasiahnuť pri spustení e, spoločného postupu, ale tiež súhlasíme so spravodajkyňou, že by sa mala zaistiť väčšia právna istota v určení, za akých podmienok by sa tento mechanizmus mal využiť. Čo sa týka e, rôznych metód zásahu, aj predbežného zásahu, aj dlhodobejšieho zásahu, Ceníme si prístup eh, spravodajkyne v otázke uzavretia internetových stránok a taktiež eh, názv, prístup k názvom domén. Tu bol návrh komisie dosť nejasný. My sa musíme najmä snažiť, aby akékoľvek eh, prípady porušenia legislatívne ochranu spotrebiteľa boli riešené priamo pri zdroji, aby sme nedelegovali vykonávacie právomoci komisii, aby sa rozhodovalo potom vo veľmi citlivých otázkach, ktoré by mali za následok v podstate blokovanie niektorých internetových stránok, ak by došlo k pozastaveniu niektorých internetových domén. Tiež e, sme ochotní zvážiť vypustenie článku 10, tak ako e, sa navrhlo a tiež sa potom budeme snažiť upresniť znenie celého návrhu, aby sa to nemuselo ponechať potom na vykonávacie opatrenia. Čo sa týka aktívneho zapojenia občianskej spoločnosti, združení, to považujeme za veľmi dôležité. Tiež je dôležité poznamenať, že v niektorých členských štátoch zohrávajú tieto subjekty veľmi významnú úlohu e, v oblasti ochrany spotrebiteľa a keď hovoríme o tom, ktoré spotrebiteľské združenia a organizácie budú e, vo vedúcom postavení, musíme zohľadniť, že rozpočtové zdroje, ktoré majú k dispozícii, sú dosť odlišné. Sú tu veľké rozdiely medzi členskými štátmi a nemali by sme pripustiť, aby niektoré orgány na okruh spotrebiteľa museli sa zaoberať otázkami na spracovanie ktorých nemajú potrebné zdroje k dispozícii. Toľko teda všeobecné predbežné vyjadrenia. Mali by sme sa zamyslieť aj nad proaktívnymi opatreniami, na ochranu spotrebiteľa, tak aby tieto zruženia mohli naozaj eh, vynúcovať si eh, tieto plnenie nielen vo forme sankcií. V každom prípade by sme eh, mali presne zadefinovať, aké presne právomoci im chceme udeliť. A na to si myslíme, nám môže táto správa poskytnúť veľmi dobrý základ. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme e, Julii. Nevidím e, žiadnych ďalších tieňových spravodajcov prítomných. Pýtam sa, či sa nejakí ďalší kolegovia chcú vyjadriť k tejto správe. Nevidím nikoho, kto by sa hlásil. Preto by som vrátila, pardon, dala by som slovo komisii v tejto e, chvíli. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem za to, že dávate aj slovo komisii, aby sme mohli zareagovať na návrh správy. Chcela by som sa aj ja poďakovať ve mne komisie, e, spravodajky tým spravodajcom za ich úsilie. Vieme, že ide o veľmi zložitú e, tému správneho hľadiska. E, ceníme si teda aj rýchlo spracovanie tejto témy, aj kvalitnú spoluprácu, vďaka ktorej vidíme, že vznikla táto správa, ktorá do veľkej miery podporuje náš návrh. Tiež e, to zodpovedá aj celkovom prístupu vášho výboru, ktorý sa vždy zameriaval na e, význam vynúcovania legislatívna ochranu spotrebiteľa. My sa presne to snažíme v našom návrhu. Čo sa týka niektorých konkrétnych e, aspektov, vyjadril som sa k tým najpodstatnejším, ktoré správa popisuje. Jednak považujem za dôležité povedať, že správa zachováva súbor právomoci, ktoré komisia uvádza vo svojom návrhu s cieľom zaistenia skutočného cezhraničného plnenia, iba totiž ak členské štáty budú mať jednotné právomoci, budú môcť e, zasahovať aj v zahraničných prípadoch. Tiež e, si ceníme úlohu spotrebiteľských združení, e, čo sa uvádza aj v správe. Tiež sa domnievame, že je dôležité zaistiť lepšie vymienenie si informácií a je so spotrebiteľskými organizáciami a čo sa týka reagovania na externé upozornenia. Toto sa so správy, e, správe spomína, upozorňujem, že v pôvodnom návrhu komisie to nebolo, preto, že v niektorých situáciách orgány nemôžu mať povinnosť e, informovať, e, pretože z právneho hľadiska to jednoducho nie je možné, keďže prebieha vyšetrovanie. Teraz by som sa vyjadrila zrejme najpodstatnejšej veci, ktorej si myslíme, že návrh poskytoval eh, lepšie možnosti cezraničného plnenia a domnievam sa, že správa sa trošku vzdialila od tohto cieľa. Ide o povinnosti komisie spustiť eh, spoločné konanie. Toto sa v správe vypustilo. Eh, chcela by som opäť vysvetliť, prečo sme navrhli takúto možnosť a dúfam, že Európsky parlament prehodnotí svoj rok a že zahrnie túto možnosť. Je to preto, že je to v podstate jeden z hlavných dôvodov, prečo sme vôbec navrhli revíziu tohto nariadenia. Ako viete, Európska komisia v posledných troch rokoch vykonala viacero koordinovaných eh, konaní, ktorých eh, zohrávala vedúcu úlohu v spolupráci s členskými štátmi a presvedčili sme sa o tom, že tieto procesy boli veľmi produktívne, ale Tiež e, boli niektoré prípady, napríklad prípad záruky firmy Apple, ktorý sa často spomína. Tam sa nám nepodarilo dosiahnuť skutočné plnenie vo všetkých členských štátoch, pretože sme nemohli e, spustiť toto spoločné konanie a v dôsledku toho došlo k e, fragmentácii situácie. Ehm, v niektorých členských štátoch sa ehm, to plne vynúcuje na veľmi dobrej úrovni, ale nie vo všetkých a bez dostatočnej e, úrovne, na rovnakej úrovni všetkých členských štátoch, nechránime všetkých spotrebiteľov v rovnakej miere. Spotrebitelia cestujú, využívajú možnosti digitálneho sveta, sú vystavení všetkým trhom vo všetkých 28 členských štátoch. Preto chcem požiadať parlament, aby prehodnotil svoj postoj. Komisia chcela mať túto výsadu vo veľmi obmedzenom e, počte prípadov. Podľa dopadovej štúdie sa ukázalo, že by nešlo o viac ako 3 či 4 prípady, a dokonca v skutočnosti by ich bolo možno ešte menej. Chceme však mať túto možnosť a um, takýchto jediných prípadov by sme potom ako komisia mohli využiť e, tieto právomoci, aby sme boli jediným kontaktným miestom nielen pre orgány členských štátov, ale tiež, e, aby sme zaistili čo najrýchlejšie hľadanie riešení na problémy ktoré sa objavia. Dúfame, že teda váš výbor bude naďalej podporovať, tak ako o tom bolo aj doposiaľ, e, naše úsilie. Dúfame, že sa dopracujeme aj k pozitívnejšiemu prístupu k tom, v tomto konkrétnom ustanoveniu, o ktorom som hovorila. Návrhy 107 a 111 konkrétne e, sa toho týkajú a budeme pokračovať ďalej v dialogu a spolupráci. Ďakujeme pekne komisii. Vratila by som teraz slovo späť spravodajkyni Olga? Chtela poďakovať. Áno, ja by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom, tieňovým spravodajcom, ktorí tento návrh pripomienkovali. Samozrejme, budem sa tešiť aj na samotné pozmeňujúce návrhy, na ich znenie a verím, že sa dopracujeme k dobrému výsledku. Myslím si, že ako spravodajkyňa mi naozaj záleží na tom, aby sme tu mali veľmi jasný, funkčný text, e, v ktorom nebude možnosť veci rôzne interpretovať. A ešte jedna pripomienka k tomu, čo povedala Európska komisia. Nemyslím, e, že tento text e, sa odklonil od toho pôvodného cieľa, tá povinnosť revízie tu bola už pri predchádzajúcom nariadení, ale ja sa snažím o to, aby úloha komisie pri koordinovaných akciách, pri tých veľkých akciách, aby vaša úloha bola aj jasne definovaná, aby bolo jasné, z akých e, dôvodov to prebieha a aby to bolo prekonzultované s dotknutými členskými štátmi. Teda, aby toto konanie prinieslo svoje ovocie, aby to bolo efektívne, aby tento nástroj bol účinný. Čiže toľko moje pripomienky. No a ešte raz môžem zopakovať, že sa teším na spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Zatiaľ táto spolupráca prebiehala výborne. Ďakujem. So, Ďakujem pekne pani spravodajkyni. Teraz mi ešte zostáva prejsť s tým harmonogramom. Dnes sme sa zaoberali návrhom správy, témy na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 11. január. Zaoberať tými, sa budeme teda 9. februára týmito pozmeňujúcimi návrhmi. Stanovisko do konca februára 2017, kompromisné návrhy, tými sa budeme zaoberať 6. marca a hlasovať na IMKO budeme hovoriť 20. Budeme hlasovať 20. 21. marca a ktorá plenárka to bude mať, o tom sa ešte rozhodne. Ďakujem pani spravodajkyni bude 3 štvrte. E, hlasovať máme o štvrť na 5. E, tam si prestávku. prídete, prosím s hlasovacími kartičkami. Ďakujem.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 Ano,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 oh yeah.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 Ladies and gentlemen, e, Dámy a páni, budeme pokračovať troška skôr, ako sme sa dohodli pôvodne. Po, posaďte sa, prosím. Dôvod, prečo pôjdeme troška skôr, teda budeme pokračovať skôr, máme tu zastupcu Ekosoku, ktorý je tu dnes prítomný, e, ktorý mal vystúpiť v rámci predchádzajúcej diskusie, rozpravy. Bohužiaľ nedostal priestor a som tak rada, že sa tu ešte mohol zdržať Pán Bernardo Hernández Batalia dostane 5 minút. E, dostávate slovo. E, ospravedlňujem sa, že ste nedostali priestor e, počas predchádzajúcej rozpravy. Nech sa páči. You might want to try another microphone. Maybe the microphone... Možno by ste mohli vymeniť mikrofón, veľa vás môže fungovať, Skúš, skúste. That's it. Fantastic. Over to you, sir. Thank you. Fajn, nech sa páči. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pekné popoludne všetkým. Ja veľmi stručne predstavím správu, ktorú schválil Európsky hospodársky a sociálny výbor ohľadom návrhu, o ktorom hovorila aj pani spravodajkyňa. Ide o nariadenie o, o spolupráci medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré majú na starosti legislatívu na ochranu spotrebiteľa. EHSV, ako veľmi dobre viete, je konzultačným orgánom, ktorý je zložený so zástupcov svoj podnikateľskej sféry, Máme tam zastúpené odborové organizácie, ako aj občianskú e, spoločnosť, okrem iného aj Združenia spotrebiteľov. A ja zastupujem práve tieto e, Združenia spotrebiteľov španielské, Združenia spotrebiteľov práve v orgáne EHSV. Táto správa prešla veľmi hladko, iba štyria hlasovali proti a štyria sa zdržali hlasovania, takže bola tam naozaj drvivá väčšina, ktorá hlasovala za. Dopracovali sme sa ku konsenzu a to z nasledujúcich dôvodov. Domnievame sa, že návrh komisie je veľmi dobrý, pokiaľ ide o fungovanie vnútorného trhu, predstavuje právnu istotu a bude to prínosné na jednej strane pre podniky, pretože podniky, ktoré splňajú všetky normy, e, budú mať určité e, výhody a mm, napadne to práve naopak e, tie podniky, ktoré neplnia pravidlá. Potom aj zamestnanci a taktiež aj združenia spotrebiteľov z toho určite vyťažia. Samozrejme v prípade, ak sa schváli tento návrh, pretože obsahuje viacero dôležitých eh, vecí, ktoré sú dôležité pre spotrebiteľov do budúcna a môžu im zjednodušiť život. Napríklad hovoríme tu o orgánoch, eh, hovoríme tu o odškodnom, a taktiež aj e, určovanie e, ziskov e, neoprávneným spôsobom. Takže myslím si, že pre spotrebiteľov je to niečo nové, aj keď vieme, že v rámci konkurencie schopnosti tu už máme viaceré nariadenia a oznámenia komisie a taktiež aj rozsudky Európskeho súdneho dvora, ktoré môžeme zohľadniť prípade, keď teda budeme implementovať všetky tieto nástroje a mechanizmy. No a potom ešte môžem povedať, že je tu veľmi dôležité zohľadniť. Poprosím vás, eh, eh, buďte eh, pozorní. Pani predsednička, áno, ja som chcel iba povedať, že je veľmi dôležité, že tu máme možnosť pre združenia spotrebiteľov, zamestnancov, ako aj podniky zúčastňovať sa všetkých týchto procesov, ktoré stanovuje samotné nariadenie. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. So Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok a ešte raz sa veľmi ospravedlňujem za to, že ste nedostali priestor. Dôležitosť práce, ktorú odvádzate na Európskom sociálnom výbore a takisto aj to stanovisko, ktoré ste prezentovali v oktobri, to je veľmi cenné z pohľadu legislatívy pre spotrebiteľov a vaše odborné postrehy sú tak dôležité. Ďakujeme za tento príspevok. Teraz sme sa dostali k hlasovaniu. Máte všetci nachystané hlasovacie kartičky? Už aj je, presne. Štvrť na 5. Vidím, že Evelyn ešte sa rozpráva. Posaďte sa už je štvrt na 5. Začneme hneď. Posaďte sa aj vy, pani McClarkin, prosím, začneme hlasovať. Ďakujem. Prejdeme si zoznamu toho, čo hlasujeme. Najskôr niektoré ustanovenia, ktoré sú stanovené legislatívou, e, nariadeniami alebo administratívnymi krokmi, opatreniami v členských štátoch, pokiaľ ide o audiovizuálne mediálne služby z pohľadu meniacich sa realít na trhoch, trhových realít. E, pani McClarkin, spravodajkyňa, e, výbor pre kultúru je gestorským výborom a spoluspravodajci v rámci tohto výboru pani Kamevert a Semer Verhojen stanovisko v rámci, alebo v zmysle článku 53. Máme aj my. EMA je spravodajkyňou pre toto stanovisko. 282 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených, 30 kompromisných eh, pozmeňujúcich návrhov bolo vyrokovaných. Chce EMA vystúpiť? Chceš niekoľko pripomienok? Dobre, EMA, v poriadku, ty nemáš nič. Môžeme teda prejsť k samotnému hlasovaniu a to je výborná správa Mohli by sme teda začať. Máme pár minút po štvrť na 5. Hovorili sme, že o štvrť na 5 začneme hlasovať, nechceme meškať. Čiže 140 ako prvá za, proti. Myslím, že bolo viac tých proti. Elektronicky overíme. What? Eh, do you know how to do it? Okay, Panos isn't here, so we're trying to just get the electronic vote to start. Panos uh, tu už je, takže budeme hlasovať elektronicky. Spočítame to. Is it not working? Nefunguje to? Môže nám niekto technicky zdatný pomôcť? Yes, we started quite fast. It ah, Okay, great. Okay, can we close? Koniec hlasovania. 13 za, 14 proti. Zamietnuté. Kompromis 13 za, proti. Prijaté. 17. Áno, nemýlim sa. Kto je za? Proti Myslím, že to neprešlo. 147. Kto je za, to je proti, to je pani Senhalová. A prijaté. 18. pani Klarkinovej e, za, proti. Skontrolujeme, poprosím vás. Okay, there's one S and D too many jeden z socialistov naviac a mohol by náhradník vybrať kartičku, prosím. Thank you, Mr. Tarabella, for that. That's very... To ste boli vy, pán Tarabella, ďakujem pekne, veľmi veľkorysé. Ešte raz budeme hlasovať v tejto veci, takže opäť budeme hlasovať elektronicky. 18. 18, áno, ďakujem. No, that's fine. Vote's closed. Koniec hlasovania 7 za, 19 proti. Bolo to nakoniec e, veľmi jednoznačné. Jedno, 148 za. A to odpada. To je bezpredmetné. 14, e, kompromis 14, kto je za, kto je proti. 14 bola prijatá, tým sa dostávame k pozmeňujúcemu návrhu 151, kto je za, kto je proti. Myslím, že to je zamietnuté. 152, 153, tie sú totožné. Kto je za? Kto je proti? E, nie je to jednoznačné. Ospravedlňujem sa, budeme to musieť overiť elektronicky. 152, 153, totožné. 152 and 153. 152, 153. 19 za, 8 proti. Teraz pozmeňujúci návrh 154 a 155, to sú vypustené veci, ide vypustenia. Kto je za, kto je proti? Dobre, prijaté. 20, kto je za, kto je proti? To je zametnuté. 156, tam ide o vypustenie. Kto je za? Kto je proti? Myslím, že je to prijaté. 21, kto je za, proti, prijaté. Kompromis 15, kto je za, proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh 159, kto je za, proti, prijaté. 25 za, proti, odmietnuté, zamietnuté. 25. A nie, 160, pardon, sa pani predsedajúca, kto je za, proti. Prijaté. 16. Kto je za, kto je proti. Kompromis 16 je prijatý. Pozmeňujúci návrh 165, kto je za, proti. Prijaté. Kompromis 17, kto je za, kto je proti? Prijaté. 169 za. Proti. Zamietnuté. Kompromis 18 za. Proti. Prijaté. 176. Budeme hlasovať o 176. Kto je za? Proti Zamietnuté. 177 za, proti, prijaté. 19, kto je za, proti, prijaté. 182, kto je za, proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh 29, za, proti. Myslím, že to bolo odmietnuté, ale overíme. Čiže to definitívne neprešlo. Dobre, ďakujem. A teraz 183. E, Ak 29 bude prijatá, tak to potom odpadá. Je to bezpredmetné, ale tá bola prijatá. Takže ešte raz, kto je za 183? Kto je proti? Prijaté. Ďakujem. Kompromis 20. Za. Proti. Prijaté. Kompromis 29, áno? 29, kompromis za. Proti. Prijaté. Prejdeme na kompromis 30, kto je za. Vybavené proti. Prijaté Rýchle prejdeme na pozmeňujúci návrh 188. Kto je za? Je proti? Myslím, že to prešlo, ale hovoríme. Okay. Is the vote closed? Yep. Koniec hlasovania. 15 za, 12 proti. Prijaté. 189. Kto je za? Proti? A myslím, že tá istá väčšina ako predtým, prešlo to predtým tromi hlasmi, ale ak chcete, overíme. Dobre, overíme na žiadosť spravodajkyne. Všetci hlasovali. Fajn. 14 za, 12 proti. Takmer totožné, Ema. Dobre, ďalší pozmeňujúci 190 za, proti. Myslím, že opäť to overíme. 190, hlasujte elektronicky. Koniec hlasovania 15 za, 10 proti, 191 za, proti, prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 192, to je za, proti. To overíme opäť. Ďakujem vám. Všetci hlasovali 14 za, 13 proti. Takže tesne o jedného tentokrát. 21. Kompromis. Kto je za? Proti? 20. Uh, Aha, nehlasujem o 21, to máte úplnú pravdu, ideme na kompromis 22, to mám na spodku strany 13, možno, že to máte iné ne. môžeme teda hlasovať o 22, máte to? Dobre, kto je za? Výborne, proti, prijaté. Prechádzame na 202. Pán Dejon, to je doplnenie. Kto je za 202? Proti? Myslím, že to opäť prešlo, ale radšej si to overíme. Chcete, pani Clarkin? Chcete 202? Dobre. Len som bola ústretová. Dávala som túto možnosť, ale samozrejme už to bolo rozhodnuté. Ďakujem, pános. Čiže 202. Trinásť za 14 proti, takže to vlastne neprešlo. Teraz ďalší kompromis. 23 konkrétne. Kto je za? Proti? Prijaté. Prechádzame na pozmeňujúci návrh 207. Áno, kto je za? Proti? Prijaté. 208 za? Proti? Prijaté. 210, pretože 209 eh, je bezpredmetná. A 208 je prijatá, tá bola. Čiže 210, tam ide o vypustenie textu. Kto je za 210? Kto je proti? Veľmi tesné. Eh, overíme. Ďakujem. Dobre, som rada, že sme to overili. 13 za, 14 proti. Tým pádom zamietnuté. 211. Kto je za? Proti? Prijaté. 212. Hlasujeme, ja musím si to overiť. Takže hlasujeme o 212. Kto je za? Kto je proti? Dobre. Zamietnuté. Kompromis 24 je za. Proti. Prijaté. Teraz pozmenil si návrh 219. Eh, len si skontrolujem, či budeme hlasovať o 209. 219. Dobre, to teda odpadlo. Je bezpredmetné, pretože 22 bola prijatá, takže ideme na 220. Čiže 220. Kto je za? Proti? Môžeme si to overiť. E, možno to je o jeden hlas tým či oným smerom. Ďakujem. Všetci hlasovali. Opäť e, je to o jeden hlas, 14 tentokrát za, 13 proti. Je dôležité si to takto overiť pri takto tesnom hlasovaní. Pozmeňujúci návrh 221, kto je za? Kto je proti? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 222 a 223, tie sú spoločne. Kto je za? Proti? Tieto sú zamietnuté. 25, prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Dobre, prijaté. A teraz prechádzame na druhú časť 25. Kto je za? Kto je proti? A zdržal sa niekto? Aha, dobre. Ja som zabudla predtým na tie zdržania sa, ale to sme tam mali. 25. druhá časť tá bola prijatá, áno? Áno. Takže prechádzame na pozmeňujúci návrh 232. Kto je za? Proti? Dobre, to je zamietnuté. Kompromis 26 za, proti, prijaté 247 za, proti, prijaté 238. Aha, nie, to bolo prijaté, takže teraz e, prechádzame na 239. 239, kto je za, proti, Myslím, že to je opäť tesné, takže si to overíme, ak eh, vám to nebude vadiť. OK. Dobre, všetci ste hlasovali. 13 za, 14 proti. Dobre. Teraz pozmeňujúci návrh 240, eh, áno? 240 za, proti. To je zamietnuté. 241 za, proti Myslím, že to prešlo, ale ak si chcete overiť, tak to spravíme, aby sme si boli istí. Dobre, overujme. A 17 za, 10 proti. 242 za, proti. Budeme to musieť overiť, e, veľmi ťažko to, stadiel to rozsúdiť. Takže overíme 242. Dobre, som rada, že sme si to overili. 13, 14, takže zamietnuté. Dobre, že sme overili. 243, kto je za? Dvestoštyridsaťtri za, proti, Overíme si to. Opäť išlo o rozdiel dvoch či troch hlasov, e, takže budeme si to musieť overiť. Bolo to veľmi tesné. Štrnásť za, 13 proti, prijaté. Ďalej. 247. Kto je za? Proti? Myslím, že to bolo prijaté, ale ak si spravodajkyňa želá, môžeme si to overiť. Dobre, overíme si to. 247. everybody voted? Okay. That was adopted 60. Konec hlasovania 16 za 10 proti. Ďalej 248 za proti zamietnuté. Kompromis 27 za. Proti. Myslím, že to bolo prijaté. A tým sa dostávame k návrhu 259 za. Proti. Myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si to pre istotu, ak spravodajkyňa súhlasí. 259. Okay. One person still to vote. Ešte jeden nehlasoval. 14 za, 13 proti. Ďalej nasleduje návrh 38, ak sa nemýlim. A ten je bezpredmetný. Takže nasleduje návrh 265. 265, who's in favour? Za. Predchádzajúci návrh bol bezpredmetný. Všetci sú teraz spokojní s poradím návrhu, ktorý sa hlasuje. Teda nasleduje návrh 265 za. Proti? Overíme si to. Ema, ak súhlasíš. Okay. Okay. That says. That was 16 for and 16 za, 11 proti. Ďalej, kompromis 28. Za. Proti. Prijaté. Teraz nasleduje návrh 273. Ide o doplnenie. Kto je za? Proti? Overíme si to, ak súhlasíte, pre istotu. 273 opakujem. 15 za, 13 proti. Teda nasleduje návrh 278 za, proti, zdržali sa, nikto. Overíme si to pre istotu. It's when things... Yeah, 278. Yeah. Prijaté. Ďalej nasleduje návrh. Tristo O niekoľko strán ďalej. To je za. Proti. Prijaté. 326 za. Proti. Myslím, že to bolo zamietnuté. 327 je bezpredmetná, aj ďalší 328. Dobre, takže tiež nie. 327 za. Proti. Prijaté, ak sa nemýlim. Ak spravodajky nechce, môžeme z toho overiť. 327. 327. Yeah. And it was 21 to 7. Okay, Prijaté. 328, kto je za? Proti? Myslím, že to bolo prijaté. 329 za? Proti? Vidím, že niekto sa chce zdržať, takže prijaté. 330 za, proti, prijaté. 331 za, proti. Myslím, že to bolo prijaté. 51. Chcete si hovoriť predkladajúci? Dobre, 331. Hlasujeme elektronicky. Can do electronically. Electronic vote is still open. On 331.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 Návrh 333. Kto je za? Proti? Prijaté. 334 za. Proti? Prijaté. 335 za. Proti? Zamietnuté. Návrh 52 za Proti? Myslím, že si to overíme. Okay. Ready? Oh, that was a draw. I'm glad we did check that. So... Takže remíza, som rada, že sme si to overili, ale mm, prijaté 53 za, proti, prijaté 54 za, proti, zamietnuté. Kompromis 1 z Pardon. To máme viacero časti. Takže prvá časť, kto je za? Proti. Jeden sa zdržal. Prijaté druhá časť za? Proti. Uveríme si to, ak dovolíte. Bolo to totiž veľmi tesné. An amendment one. Okay. So it was 15 4, 13 again. 15 za, 13 proti. Ďalej, 59. Kto za? Proti? Prijaté. 2 za. Proti? Prijaté. 3 za. Proti? Overíme si to. Okay, that's fine. so, yeah, is everybody voted? Just checking everyone's voted? There's, we're indicating one person hasn't voted, then it might be intentional. Okay, that's done. Okay, 15. 15 za, 13 proti. Preto ďalšie dva návrhy boli tiež prijaté, keďže boli súčasťou. Ďalej nasleduje návrh 62. Kto je za? Proti? Myslím, že to bolo tiež tesné, takže si to overíme. 2.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 Kompromis 2. Za. Proti. Prijaté. 69 za. Proti. Prijaté. 70. Aj 69 spolu. To je za. Proti. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale môžeme z toho overiť pre istotu. Dobre, nie. Takže to bolo jednoznačné zamietnuté. 71 za. Pardon, je bezpredmetný. Aha, nie, prepačte. Predsa len hlasujeme 71 za. Proti. Overíme si to. Okay. 14 for, 14 against. So... Zamietnuté. 14 za, 14 proti. 72, kto je za? Proti? Myslím, že aj tu bola rovnaká väčšina, 14-14, ale pre istotu z toho veríme. All right. It was 14-14. OK, compromise 3, who's in favor? Zamietnuté, kompromis 3 za. Proti? Prijaté. Ďalej, návrh 5 za. Proti? Zamietnuté. 74 za, proti, prijaté 6. Pardon, ten je bezpredmetný a preto návrh 76 je ďalší. Kto je za? Proti? Prijaté. 77 za. Proti? Prijaté. 78 za. Proti? Prijaté. Kompromis 4 za. Proti. Prijaté. Návrh 81 za. Proti. Aj toto bolo tesné, preto si to overíme. Oh, one person still to vote. Still to vote, sorry. <laughs> That's us. Okay. 15 4, 13 against is no problem. 15 za, 13 proti. 82. Za, proti. Prijaté. Kompromis 5. Za, proti. Prijaté. 89. Za, proti. Prijaté. 90 za, proti, zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, prijaté. 95. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Prijaté. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Prijaté. Návrh 102. Kto je za? Proti? Prijaté. 103 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 104 za. Proti. Zamietnuté. 105 za. Proti. Zamietnuté. Kompromis 7. Pardon, kompromis 9. Za. Proti. Prijaté. Dobrý deň, pani predsednička. Kompromis 10 za. Proti. Prijaté. 115 za. Spolu so 116, kto je za? Proti. Zamietnuté. 117 za. Proti. Zamietnuté. Kompromis 11. Z... Prvá časť. Kto je za? Proti? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Prijaté. Ďalej. Návrh 121 ide o doplnenie. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 124. To za. Proti. Myslím, že aj to je zamietnuté, ale ak chcete, overíme si to. Dobre, nech sa páči, hlasujte. Yeah, it failed. Okay, we go to one... 125. Za. Proti. Prijaté. 126 za. Proti. Zamietnuté. 127 za. Proti. Myslím, že to bolo zamietnuté tiež. 128 za. Proti. Myslím, že to bolo prijaté. Ak si spravodajkyňa želá, môžeme z toho overiť. Dobre, overíme. 1, 2, 8. 1, 2, 8. OK. 1, 2, 8. Mm-hmm. Okay, 19 for and 10 against. 19 za, 10 proti. 129 za. Proti. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to pre istotu. Thank you. Okay, well voted. Everyone voted? 129. Hlasujeme v 129. 13 za, 16 proti, zamietnuté. 130 za proti. Myslím, že aj toto si budeme musieť overiť. Okay, sorry about that. This, <laughs> you just watch it. Thank you. Okay. Ešte jeden kolega nehlasoval. 13 za, 16 proti. Zamietnuté. Návrh 131 za, proti. Prijaté. Návrh 132 za, proti. Myslím, že to bolo schválené, ale overíme si to pre istotu. 1, 3, 2. 3, 2. OK, that definitely passed. One... Prijaté. 133 za, proti, zamietnuté. Pardon, 14, kto je za? Proti? prijaté. 134 za, proti. Overíme si to, aby to bolo tesné. 15 za, 14 proti. Kompromis 12. Kto je za? Proti? Prijaté. Návrh 139, kto je za, proti, prijaté. A týmto sa dostávame k záverečnému hlasovaniu. Elektronicky, prosím. Oh, sorry. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania 24 hlasov za, 3 proti a dvaja sa zdržali. Ďakujeme spravodajky, nie, tieňovým spravodajcom. Prechádzame na ďalšie hlasovanie. There's our next voting list. Yes, uh, I know, can I? Yeah, Union Customs Code, okay. Okay. Right, so we're now on to the Union's, Union Customs Code implementation vote. Hlasovanie o implementácii Európskeho kódexu, colného kódexu. Sme na to nachystaní všetci, dobre? Takže prvé hlasovanie. Kompromis 1. Kto je za? Výborne proti. Prijaté. A tým sa dostávame veľmi rýchle k záverečnému hlasovaniu. E, prosím, dajte vedieť, ako hlasujete. That was a wonderful... To bolo skvelé hlasovanie. A výsledky sú nasledovné. 28 za, nikto proti, Nikto sa nezdržal. Gratulujeme. Gratulujeme s pani spravodajkyni, pani Fordovej. Ďakujeme pekne, pani Fordova. Teraz úplne posledné hlasovanie. Finančné služby. Chce niečo povedať e, pani spravodajkyňa? Nie, pani Ford. Pozmeňujúci návrh 2. Za, proti, prijaté. Kompromis 7, kto je za? Proti? Prijaté. Kompromis 8, kto je za? Proti? Prijaté. A teraz prejdeme na kompromis 9. Ten je po častiach. Spravíme prvú časť. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. A druhá časť. Kto je za? Proti? To overíme. Len aby sme to mali isté. Ďakujem. Dobre, dobre, že sme tak spravili. 13 za, 14 proti. Takže zamietnuté. Pozmeňte sa 5. 5, kto je za? Proti. Opäť veľmi tesné. Overíme si elektronicky, ďakujem. Dobre. Koniec hlasovania 15 za 13 proti. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 44, kto je za? Proti? Myslím si, že to isté, ale chcete pani spravodajkyňa, aby som to overil? Dobre, dám to overiť. Ďakujem. A, takže zamietnuté 14 za 14 proti. Pozmeňujúci návrh 6 za, proti. Naozaj to odtiaľ to je ťažko čitateľné, takže overíme. Ďakujem. 13 za, 14 proti. A nie, ja som nehlasoval, no, môj neprešiel. To nič nemení na veci, lebo je to 14-14, takže hm, je mi ľúto tak či tak by to bolo zamietnuté. Bola tak povedz za 45, kto je za, kto je proti. Myslím si, že opäť tá istá situácia, 14-14, ale overíme. Ďakujem vám. A nie, 15 za a 13 proti. Je dobre si to overiť, keď je to tak tesné pri hlasovaniach. Sedmička? A 7 a 15. 7 a 15. Tie budeme hlasovať spoločne. Kto je za? Proti? Prijaté. Kompromis 10. Za? Proti? Prijaté. Kompromis 11. 11 za, proti, prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh od spravodajkyne. Môžeme? Dobre, ide o vypustenie článku 3, odsek 3. Chcete niečo k tomu povedať, pani spravodajkyňa. Je to v poriadku? Dobre, to je jasné. Kto je za? Proti? Myslím, že to prešlo. A overíme, dobre, nie je problém. Overíme to elektronicky. Ubezpečte sa, že ste hlasovali. 17 za, 10 proti. Prijaté. Kompromis 12 za, proti. Prijaté. Rýchle prechádzame na A, ešte tu kompromis 13. Dobre, kto je za, proti, prijaté, pozmeňujúci návrh 12, a nie, Čiže pozmeňujúci návrh 14, 1, 4, 14. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 15, áno? O 15 sme už hlasovali v tom bloku, v tomto bloku hlasovaní. Kompromis 14. Kto je za? Proti? Prijaté. Dostávame sa k pozmeňujúcom návrhu 18, nie, kompromis 1. Kto je za, proti, prijatý. Kompromis 2. Za, proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh 21. Za, proti. Overme si to, prosím. Dobre. 14 za, 12 proti. Prijaté 22, kto je za, proti. Myslím, že to opäť overíme. 22. Všetci hlasovali. 16 za, 11 proti. Dobre, 23, kto je za, kto je proti. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 24 za, proti, prijatý. Kompromis 3, za, proti, prijaté. A tým sa dostávame na kompromis číslo 4, za, proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh 30, za, proti, prijaté. Kom, pozmeňujúci návrh 31, za, proti, prijatý. 32 za, proti, takisto prijaté. Kompromis 5, kto je za, proti, prijaté. A myslím, že sa tým dostávame na kompromis číslo 6, kto je za, kto je proti, tak, takisto prijaté. A teraz záverečné hlasovanie bude elektronicky, tak aby bolo jasné, kto ako hlasuje. Bol tam o jeden. Aha, už je to v poriadku. 27 za, 0 proti, nikto sa nezdržal. Gratulujeme našej spravodajkyni. Skvelé, Kety, ďakujeme veľmi pekne. E, tým pádom je schôdza ukončená a nasleduje schôdza koordinátorov. Ďakujem vám všetkým za účasť a ďakujem aj spravodajcom.